politicky, sociálne, ekonomicky vo veľmi zložitej situácii a nebolo by asi rozumné odstraňovať vízovú povinnosť, pretože je e, tam veľmi veľa emigrantov a teda táto téma je príliš predčasná, je príliš predčasná o nej hovoriť. Toľko k tomuto odseku a týka sa to aj odseku 25. Ďakujem. Dávam slovo eh, teda kolegovi Albertinimu. Ja by som sa chcel eh, pri um, kloniť k tomu, čo povedala uh, pani de Kaiser. Jej návrh sa mi zdá byť citlivejší. A slovo teraz udelujem uh, prvému predsedovi uh, Albertinimu. Nie, ja som iba kolega, predsedom si práve. Ty ďakujem ti srdečne za udelenie slova. Chcel by som ešte eh, sa poďakovať za tie slova eh, vďaky, eh, ktoré zazneli na moju adresu. Ja by som vám chcel všetkým poďakovať za to, že sa nám spoločne podarilo dopracovať k ehm, týmto výsledkom, ktoré predstavujú naozaj veľmi pozitívny impuls, aj keď tam teda boli určité ťažkosti, ale tá celková syntéza myslím si, že je akceptovateľná pre všetkých a pár poznámok z mojej strany. Kolega Dáv dal veľmi dobrý impuls tomu, čo sa momentálne e, deje. A my e, sme toho názoru, že výraz, ktorý sme použili, je akceptovateľný v tej aktuálnej fáze vývoja, ktorá, e, ktorý teda nie je re, revolučný. A zdá sa mi, že teda bod, tak ako sme ho sformulovali, kde jedným e, e, extrémom by bolo jedno, druhým extrémom druhé, že, že práve tento návrh, náš návrh je úplne v strede medzi tými dvoma možnosťami, ktoré sme si mohli zvoliť. A pokiaľ ide o kolegu Majera, a treba si pripomenúť e, Voltéra, rešpektujem e, to, čo teda v tejto e, skutočnosti platí. Ide o to, že vaše argumenty určite sú racionálne, treba ich zvážiť, aj keď teraz sú odlišné od tých našich. Kolega Tanok, Možno tu treba čo to upresniť, pretože niektoré známie to, ktoré ste spomenuli, sa odrážajú v ústnych pozmeňovacích návrhoch. Neviem, či ste mali možnosť eh, si ich pozrieť, lebo sa vypracovali v posledných hodinách. Eh, napríklad teda, eh, pokiaľ ide o to, čo spomínala už kolegyňa De Kaiser, pokiaľ ide o zapnutie k Bagbu, ehm, aj e, teda e, v, e, v štvorke hovoríme o Tajvane, možno nie presne tými slovami, ktoré si želáte, ale sú to kompromisné návrhy, ktoré sa teraz snažia zohľadniť viacero vecí, teda ide o kompromis návrh 24 a Tajván. Kolegyňa Lunáček je veľmi citlivá na tú občianskú stránku, nielen teda tú vojenskú. To um, chápeme, ale je, vaše pozmeňovacie návrhy v e, časti kritizujú pozíciu NATO, kde sa však e, zúčastňuje na týchto operáciách väčšina členských e, štátov EÚ. A nie sú teda o účasť na misiách, ktorým cieľom je E, teda ochrana mieru, aj teda za e, e, teda uplatňovania síly, čo teda nie je dobré, ale, ale predsa len niekedy je to potrebné. Zoberme si len napríklad, ako chcel Gandhi vystupovať proti síle Hitlera. Čo by sa bolo stalo, keby sme boli tak postupovali? No a potom, eh, pokiaľ ide o pani Aštonovú, nemusíme kopírovať to, čo hovorí naša ministerka zahraničných vecí. My sme jej eh, referentom, sme zástupcovia ľudu. Takže z mojej strany eh, zmena pozmeňovacieho návrhu, kde spomíname welcomes, mohli by sme tu povedať berie na vedomie, dúfa, niečo v tomto duchu by som prijal, takže tu by sme mohli nájsť nejaké spoločné stanovisko. A potom k pozmeňovacemu návrhu 13, tá citlivá téma týkajúca sa Turecka. Zdá sa mi, že formulka, ktorú sme prijali aj po e, tom, čo sa vyjadril kolega Kasulides a Danžan, e, k tejto téme sme viedli e, veľmi e, hlbokú, hlbkovú diskusiu. E, tu niektorí sa snažia zdôrazniť, že táto krajina by mala uznať plnú legitimitu, teritoriálnu integritu členského štátu EÚ, ako je Cyprus, ale nechceme v tak citlivej fáze aj teda pokiaľ ide o NATO a e, dialog so západným e, svetom, e, pôsobiť trošku negatívne. A riešením je teda oddelené hlasovanie v tejto téme. Ja akceptujem teda ako spravodajca takúto formu eh, hlasovania, pretože názory sú naozaj rôzne v tejto oblasti. A po tomto zasadnutí mám hneď ďalšie, takže budem musieť odísť a snáď sa, eh, možno sa budem teda môcť vyjadriť zajtra ešte pred hlasovaním, ak by to bolo eh, potrebné, čo to vysvetliť. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem eh, spravodajcovi Albertinimu a oznamujem vám, že hlasovať sa bude zajtra 13.10. o Ďakujem za pozornosť. Bene, allora possiamo passare <clears throat> al punto successivo che riguarda lo sviluppo della Ďakujem. Teraz môžeme pokračovať ďalej. Vývoj spoločnej bezpečnostnej obranej politiky v nadväznosti e, na nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy. Podvýbor pre bezpečnosť a obranu sa už zaobral 28. februára a 15. marca aj v tretej fáze 4. apríla návrhom správy pána poslanca Gvaltieriho, ktorý tu je prítomný. E, pred chvíľou sedel pri kolegovi Brokovi, teraz tam už nie je, ale je v sále. Takže máme tu 284 pozmeňovacích návrhov. Takisto sa tu e, vypracovali kompromisné návrhy s teňovými spravodajcami. E, správa je úzko prepojená s e, správou, kde ja som spravodajcom. Veľa vecí ide ruka v ruke. Diskutovať sa bude aj na plenárke o týchto dvoch témach paralelne. a bude tam pritomná aj baronka Aštonová ako vysoká zástupkynia. Ja by som chcel len poďakovať, e, pogratulovať e, kolegovi za jeho prácu, aj pokiaľ ide o vypracovanie kompromisných návrhov. A teraz e, by som si už rád vypočul jeho komentáre k tejto téme. Slovo má pán Gualtieri. Ďakujem, pán predseda. Nebudem teraz detálne predstavovať eh, správu, už sme mali možnosť o nej diskutovať do hĺbky na eh, podvýbore SED. Eh, Ale chcel by som povedať niečo k tomu pozadiu a k zásadným bodom práce, ktorá nám umožnila dopracovať sa ku kompromisným pozmeňovacím návrhom, ku ktorým sme zaznamenali konsenzus väčšiny politických skupín aj k ústnym pozmeňovacím návrhom, ktoré určitým spôsobom nám umožnili ako v prípade vašej správy, nám aktualizovať správu vo svetle najnovšieho vývoja. Témou tejto správy ESB OP vo svetle zmien eh, eh, prichádzajúcich eh, s Lisabonskou zmluvou aj zmenami medzinárodného systému. A ja som sa snažil úzko pridržiavať tejto úlohy, tohto zadania, aj aby som zjednodušil to prepojenie medzi touto správou a správou pána Albertiniho a kolegom Zafetu, ktorí neboli na diskusiách v SED, chcel by som vysvetliť, že tam v správe nenájdu úvahy všeobecnejšieho charakteru o e, zahraničnej politike týkajúce sa vlastne tých zásadných e, bodov a jednotlivých e, hlavných medzinárodných aktérov. Práve preto, že toto je podľa mňa téma PESK a V mojej e, správe ide o e, silné prepojenie e, spoločnej bezpečnostnej obranej politiky so spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou politikou. Takže comprehensive approach je dôležitý. A aby sme boli koherentní v tejto oblasti, vynechával som tieto témy SZBČ. Um, na, teda, aby sa nimi zaoberal pán Albertini vo svojej správe. A mne išlo naozaj o bezpečnostnú obrannú politiku v rámci tohto integrovaného e, prístupu v Európe, pokiaľ ide o obrannú politiku. E, toto si od nás žiada aj vývoj medzinárodnej situácie Um, je tu teda princíp multipolarizmu, ktorý žiada od Európy, aby bola eh, silným, eh, dôveryhodným partnerom. Ale eh, vyžaduje si to aj veľkosť toho, čo sa vo svete deje. Je tu veľká multidimenziálnosť a je tu už len o vojenskú obranu teritória ale na to, aby bola bezpečnostná politika efektívna, vyžaduje si to, aby bola vhodne vsadená do globálneho prístupu. Nemôžeme oddelenie postupovať, eh, nemôžeme eh, oddelovať zahraničnú politiku od bezpečnostnej obranej politiky. Eh, bezpečnosť pomocou partnerstiev a bezpečnosť pomocou teda obrany toto nemôžeme oddelovať. Um, to, toto riziko tu bolo v minulosti aj e, teda v dôsledku e, slabosti zahraničnej e, politiky a preto tá obranná politika bola taká osamotená. Jej operácie mohli byť aj efektívne, ale práve preto, že e, nebola robustne e, vložená do komplexnej stratégie zahraničnej politiky, bolo tu vždy riziko, že nebude dostatočne efektívna taká, aká by mohla byť. Takže chcel by som zdôrazniť, že tá skutočnosť, že v správe nie sú eh, nejaké úvahy týkajúce vzťahov voči Rusku, Blízkému východu alebo Číny, tak za tým je teda tá základná úvaha, že SZBČ je úzko prepojená a musí byť úzko prepojená s bezpečnostnou obranou politikou. A teda ďalší prvok eh, eh, v rámci tohto comprehensive approach Eh, treba si uvedomiť, že to nie je len dôsledok multipolárneho eh, sveta a multidimenzionality multidimenziality eh, víziev, pre ktorými stojí Európa. Ehm, treba si tu uvedomiť, že aj Lisabonská zmluva nám umožňuje toho urobiť viac v tejto oblasti, než tomu bolo možné v minulosti. Takže v správe sa berám tým, ako Lisabonská zmluva vhodne uh, Eh, vyložená, môže eh, prispieť k takémuto konceptu bezpečnosti ako prvku, ktorý je kolokovaný v globálnom prístupe. A chcel by som teraz odkázať na ten, eh, na ten text správy v tejto súvislosti, a, kde teraz spomínam, že Lisabonská zmluva je veľmi koherentná s týmto celistvým prístupom. Spomína sa tam inštitucionálna architektúra, právny základ, ktoré umožňujú integrovať do veľkej miery SZBP s bezpečnostnou obranou politikou do veľkých komplexných krokov EÚ vo vonkajšej oblasti. To si vyžaduje aj e, politické e, kroky, nevystačujú tu len e, inštitúcie, nemôžu nahradiť politické kroky, ale toto je terén, kde sa obmedzujem na to, že berieme na vedomie, že toto nemôžeme nevnímať. A teda pokiaľ ide o najdôležitejšiu e, vojensk, najdôležitejší vojenský zásah posledných rokov, tam Európa nebola jednotná, ľutujeme to, ale už prenechávame pánovi Albertinimu a jeho správe, aby sa e, venoval konkrétne tým politickým súvislostiam. V našej správe hovorím iba, e, že bezpečnostná obranná politika sa nemôže vnímať ako náhradou SZBP, um, takáto interpretácia, ktorá možno e, koluje. Center for European e, e, Reform vypracovalo veľmi známy komentár v tejto súvislosti. Európska bezpečnostná obranná politika bude vyzerať tak, ako ju sformujú vlastne šéfovia štátov a vlád EU. Ako si ju vytvorí EU. Takže Tu je potrebné valorizovať nástroje, ktoré nám ponúka zmluva. A aj v, v prípade e, preloženia z európskej e, e, úrovne na úroveň členských štátov, pokiaľ ide teda o určité úlohy, ktoré EÚ nechce vykonávať na základe napríklad rozhodnutia rády v súčinnosti s vysokou zástupkyňou. Aj takáto forma by tu bola možná. Toto tiež umožňuje Lisabonská zmluva, e, takže bolo by možné e, sa rozhodnúť a postupovať aj takýmto spôsobom v budúcnosti. A potom v správe sa prehobujú určité špecifické aspekty v jednotlivých kapitolách. Zdôrazním už len tie, eh, ku ktorým sa viedla najintenzívnejšia eh, diskusia, najplodnejšia diskusia eh, v prípade kompromisných návrhov. Úloha teda úradov pani Eštanovej, Ehm, kde by teda malo ísť o vypracovanie globálneho prístupu bez e, zahraničnej politiky EÚ, e, či už ide teda o programovanie fondov, e, ktoré majú podporovať rozvoj, alebo teda vojenské kroky. V správe sa navrhovalo vypracovanie tzv. Crisis Management Board – a z diskusí so sekretárom Dumonom vlastne vyplynul tento návrh a ten sa pretavil do nášho kompromisného návrhu pretože sme chceli argumentovať voči tým, ktorí hovorili, že ide o vytvorenie novej štruktúry, ktorá by prepojila to pre E, zabranila tomu priamému e, prepojeniu medzi vysokou zástupkyňou a bezpečnosťou obranou politikou. Nie je to nová štruktúra, ale navrhujeme tú určitú metódu práce, ktorá by umožnila všetkým zainteresovaným aktérom zjednotiť e, sa, stretnúť sa pravidelne a vypracovávať určité e, plány a riadiť spoločne e, krízy, e, ku ktorým teda Európa sa má jednotne vyjadriť a zaujať stanovisko. Takže týmto si naozaj vážim náš kompromisný návrh v tejto súvislosti. A potom sú tu ešte aj ďalšie body. Ja by som chcel navrhnúť ďalší ústny pozmeňovací návrh. V podstate je to prvý ústny pozmeňovací návrh, nie je ďalší, pretože pred ním to žiadny nebol. Týkajúci sa druhej bojovej skupiny v rámci bojovníckej intenzity dá sa to využiť pri rôznych akciách. Tento návrh je o svojej formulácii príliš asertívny. Ja by som chcel uchovať politický zmysel návrhu a preto navrhujem ústny pozmeňujúci návrh, ktorý určitým spôsobom nebude navrhovať should be alebo mal by niečo urobiť, ale skôr mohol by byť chápan could be considered to je znenie, ktoré by som si ja želal, aby znenie textu bolo také mekšie, jemnejšie a priateľné pre všetky politické skupiny, aby Európsky parlament prispel aj týmto spôsobom. Pretože to pôvodné znenie bolo príliš asertívne. to je systém Atena, ktorý treba využiť a to je zdieľanie nákladov na podobné akcie. Ďalej sa zaoberám rozvojom kapacít, témou e, týkajú nástrojov komunitárnej legislatívy, kde žiadame celkový konzistentný globálny prístup, aby príslušné európske orgány dokázali podniknúť kroky, ktoré je treba podniknúť, tak ako je to napríklad nutné pre obranný priemysel, tak aby obranný priemysel bol konkurencieschopný, aby sa dokázal ďalej rozvíjať, aby rozvíjal jednotlivé programy, aby dokázal viesť konkurenciu na globálnej scéne. Ďalej otázka vnútornej a vonkajšej bezpečnosti. kde sa hovorí o určitých návrhoch alebo smeroch vo svete, ktorý prechádza mnohými zmenami. Napríklad môžeme reagovať na návrh, ktorý nedávno preloži, predložil eh, vedúci protiteroristického orgánu EÚ. Všetky orgány, ktoré sa zaoberajú bojom proti terorizmu, napríklad eh, Frontex a tak ďalej, aby boli koordinované nejakým protiteroristickým útvarom. A ja v tejto súvislosti mám mám obavu, či by to bolo, bolo vhodné, ale môžeme o tom s kolegami samozrejme ďalej hovoriť. Hovorilo sa tiež o negatívnom závere rokovania medziparlamentného jednania o bezpečnosti. Je tu možnosť predložiť ústny pozmeňovací návrh týkajúci sa jednania z minulého týždňa a opakujeme stanovisko Európskeho parlamentu. Ďalej téma partnerstva a operácií ktoré tiež zvažujem. V správe s tým nie sú politické problémy, ale mohol by som tam niečo skrátiť. Môžeme sa môže sa niečo doplniť, vypustiť na základe toho, ako sa dohodneme. Ďakujem pekne spravodajcovi za vyčerpávajúce informácie. A slovo dostanú teraz tie noví spravodajcovia ako prvý kolega Líze, nech sa páči. Lízek, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, dámy a páni. Ja chápem, že, že spravodajca má právo hovoriť tak dlho, ako potrebujem, zatiaľ čo tieňoví spravodajcovia musia byť struční. No už budem sa snažiť. Vieme, že SZBČ je téma, o ktorej sa dá hovoriť dlhé hodiny. Vieme, akým výzvam čili Európska únia a vieme, kde sú nedostatky. Vieme o problémoch, ktoré nevieme vyriešiť a kvôli stanovisku niektorých členských štátov. A rovnako vieme, že európske inštitúcie sú v obrane. Takže treba urobiť eh, veľa. Ale myslím, že v priebehu času inštitúcie, vysoká predstaviteľka, Európska obranná agentúra a všetky ostatné inštitúcie sa dokážu presediť. A samozrejme parlament bude musieť zohrávať dôležitú úlohu. Parlament nie je rozhodujúcim orgánom alebo jediným rozhodujúcim orgánom, ale stanovisko Európskeho parlamentu je mimoriadne relevantné a to nám hovoria aj spolupracovníci Lady Eštonovej a rovnako všetci, ktorí sa zaoberajú témou správa pána, správy pána Gualtieriho. Samotná správa je vynikajúca, je taká dobrá, že sme predložili 280 pozmeňujúcich návrhov, ale myslím, že pán Gualtieri súhlasí s tým, že pozmeňujúce návrhy mojej politickej skupiny ju nejak nenarúšajú, práve naopak ju trochu obohacujú. No a preto som veľmi vďačný pánovi Gualtierimu za jeho otvorenosť, za jeho ochotu príjmať naše pozmeňujúce návrhy. Naše stretnutie bolo vynikajúce a som si istý, že spravodajca a ostatní autory uznajú, že naša spolupráca prebiehala dobre, že dialógy dosahovali vysokú úroveň a naša skupina podporí všetky kompromisné návrhy, ako aj ústne návrhy spravodajcov. Ďakujem pekne, pán Lízek a teraz pán Dáfa pán predseda. Máme pred sebou veľmi dôležitú a obsahovo bohatú a plnú správu o SZBČ a skúsenosti pána Gualtieriho, ktorý bol jeden z našich dvoch vyjednávačov o zriadením ESVČ sú mimoriadne bohaté. ESVČ je dôležitý nástroj pri rozširovaní bezpečnostnej dimenzie EÚ. Správa je dobrá, pretože sa nes- nevyjadruje uspokojenie so súčasnou situáciou, je ešte kritickejšia ako naše predchádzajúce vyjadrenia k tejto otázke, možno aj preto, že už platí Lisabonská zmluva a právo čakáme výsledky. Odsudzuje alebo ľutuje, čo sa stalo s rezolúciou 1973 a to je debata, ktorá môže sa točiť stále dokola. Ja chápem pripomienku pána Kasulidesa o citlivosti Nemecka pri zúčastňovaní alebo pri účasti na vojenských operáciách, ale súčasne treba povedať, že chceme, aby Nemecko bolo takým sebavedomejším partnerom, pri rozvoji SZBČ. No a je odsudenia hodné, že niektorí, niektoré členské štáty, vrátane Francúzska a Veľkej Británie, oni odmietajú využívať alebo uplatňovať ustanovenia zmluvy o osobitných mimoriadných misiách v mene EÚ. A potom okamžite sa dohodnú na misii mimo rámca EÚ. ako poslanci zodpovední za dohľad nad vykonávaní SZBČ členskými štátmi, tak myslím, že sa oprávnene vyjadrujeme a hľadáme nárasta alebo silnejšie zazbačia v zmluve a využívame v plnej miere a v plnej miere uplatňovanie ustanovení zmluvy, ktoré boli veľmi poctivo, starostlivo vypracované práve na to, aby splňali požiadavky a úlohy v takej situácii, aká teraz panuje v Líbii. No a preto je dôležité, že kompromis 6 znenie na francúzsko-britskú obranú dohodu je veľmi starostlivé a opatrne e, vypracované. Nemôžeme vyjadriť ľúto, že sa to nestalo, nestalo tak už v zmluve, ale môžeme tiež sa dívať s optimizmom na to, že sa to vôbec stalo. No a no môžeme povedať, že to podporuje ďalšie kroky v rámci obranej spolupráce. Ja opakujem to, čo zaznelo v správe pána Albertiniho že toto je správa, ktorá musí byť rozšírená a podporovaná v rámci národných parlamentov. Jasné. Z tej neschopnosti dohodnúť sa s národnými parlamentami o spoločnom postupe o parlamentnej kontrole zobočia a európskej obrany a bezpečnostnej politiky. No a všetko, čo zabezpečí obranu a bezpečnosť, je medzivládna záležitosť, ktorá spadá do kompetencie národných parlamentov Európsky parlament eh, si nedokáže nájsť úlohu. No a treba teda spochybniť, že Európska, Európsky parlament si nevie nájsť úlohu a musíme predložiť návrh reagovaný návrh niektorých štátnych parlamentov, ktorý by znižoval úlohu alebo oslovoval úlohu národných parlamentov na minimum. To je nie len úražkou pre právomoci Európskeho parlamentu, ale tiež nedodržiava logiku Lisabonskej zmluvy, no a bude znamenať parlamentnú reakciu na SZBP a SBOP. No a preto podľa mňa kompromis C je úplne správne. Myslím, že treba vyjadriť naše, našu lútosť z prvého rokovania s národnými parlamentami. A musíme sa snažiť o zlepšenie úlohy Európskeho parlamentu pri hľadaní spoločných elementov v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky. No a naša skupina si myslí, že Gualtieriho správa je veľkým krokom vpred, vpred pri pomoci vzájomného pochopenia s národnými parlamentami. Ďakujem pekne, pán Dav. A slovo teraz dostáva pán Tenok. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja to poviem veľmi slušne, pretože Jeffrey van Orden je tieňový spravodajca, bohužiaľ nemôže tu byť a predložil niekoľko kľúčových pozemných návrhov. Ja však môžem povedať teraz, že to je veľmi dobrý, dlhý dokument, 80 80 eh, článkov. Ako viete, naša skupina nepodporuje veľmi SZBP a dokonca ešte menej ako SBOP. Myslíme, že bezpečnostné obrané obranná politika musí byť riešená, riešená medzivládnou spoluprácou NATO, ale keď to funguje ako Atalanta v africkom rohu, tak eh, to samozrejme podporíme. No a iste, myslím, že nedávne týždne ukázali, že že hlavné je bilaterálne alebo trilaterálne alebo multilaterálne eh, dohody. No a francúzsko-britská civilná ochrana v Bengázi je medzivládna záležitosť, ktorá indikuje e, formálnu dohodu spred niekoľkých rokov, ktorá bola vtedy veľmi kontroverzná. A e, to bolo veľmi neslavné obdobie pre SZBP. Mm, no a ako som už povedal, Jeffrey Pán Orlen možno sa vyjadri ešte zajtra pred hlasovaním, ale je tu ešte mnoho návrhov na vymazanie niektorých častí týkajúcich sa na to, alebo neadekvátnosti, alebo naivnosti, že sa to vyrieši naše problémy, pretože zatiaľ túto úlohu neplní. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Tanok. A slovo dostáva pani Lösing. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pán Galtieri, vy ste už v Štrasburgu povedali, že kompromisy týkajúce sa pozmeňujúcich návrhov QNGL e nebudú pravdepodobne možné, pretože úplne inak eh, chápeme smerovanie spoločnej zahraničnej politiky a spoločnej bezpečnostnej obranej politiky. No v tom môžem s vami len súhlasiť, ale považujem za polutovanie hodné, že v ústnom pozmeňujúcom návrhu 60 to smerovanie k intervenčnej a zahraničnej politike ešte posilňujete. Okrem iného požadujete, aby Európa bola mediátorom a garantom stability a mieru. To samozrejme vítam, ale mediátor, ktorý v zákulisí máva šablami, je podľa nášho názoru nedôveryhodný a spôsobí viac škody ako diplomatické civilné riešenie. No a teraz niektorým bodom stručne, aj keď svojim pozmeňujúcim návrhom k oceku 13 týkajúci sa zahraničnej obrannej politiky. To dávate viac významu, tak myslím, že stále tu chýba viacej konkrétnych názorov k zlepšeniu parlamentnej kontroly. To, je, to mi je veľmi ľúto, pretože je mnoho prístupov, ktoré, o ktorých sa práve hovorí medzi členskými štátmi. Ďalšie kritické body vo vašej správe a v tých predložených návrhoch sú poprvé zaradenie zaradenie zobrať do EAD, ďalej e, civilná vojenská spolupráca. To tiež bohužiaľ vítá väčšina kolegov. No a poprvé e, žiadosť e, uh, nomiu EU, ktorú podľa mňa neprispieva e, k zlepšeniu situácie. My sme stále presvedčení, že váš prístup, ktorý posilňuje niektoré aspekty, nevedie e, k mieru a stabilite. No a podobne ako to už povedal pán Majer, tej predchádzajúcej správe, tak a vašu správu celú zamietneme a predložíme menšinovú správu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Luizing. A slovo dostáva spravodajca na záverečné pripomienky. Nech sa páči, máte slovo. No, ďakujem veľmi pekne. Aj keď nemám už veľa dodať, môžem len poďakovať všetkým politickým skupinám. Môžeme, môžem teda poďakovať za veľmi konštruktívny a prínosný prístup. Veľký počet pozmeňujúcich návrhov ja považujem, považujem za pozitívnu vec, že, pretože vo veľkej väčšine tieto pozmeňujúce návrhy umožňujú a budú umožňovať obohatenie správy v iných prípadoch ide o také pozmenujúce návrhy, ktoré sa riadia inou líniou, ako je to napríklad v prípade pozmenujúceho návrhu ECR alebo GUE. No a v takýchto prípadoch nebolo možné dosiahnuť nejaký kompromis alebo navrhnúť kompromisné znenie alebo navrhnúť ich prijatie. Ale aj v týchto prípadoch ďakujem kolegom, pretože silou a cnosťou tohto parlamentu, že sa veľmi civilizovane a konštruktívne venujeme jednotlivým aj rozdielným stanoviskám jednotlivých kolegov a to preto, aby sme dosiahli plodnú demokratickú diskusiu v parlamente a v únii tak, aby sme dosiahli demokratický postup. Ja tiež chápem základy, z ktorých vychádzajú jednotlivé pozície. Skepticizmus, taký základný skepticizmus, ktorý je za pozmeňovacími návrhmi ECR, aj radikálne, radikálnu pozíciu proti akejkoľvek ozbrojenej ozbrojeného zásahu zo strany EÚ. Ako to e, je pozíciou GUE, rešpektujem tieto pozície, e, aj keď samozrejme nezdielam. Takže v tomto prípade tu e, nedôjde k zhode, k súladu. A potom pokiaľ ide o iné skupiny ALD, VRD, EPP, tu si myslím, že môžem povedať že ak tu bude mať nejakú konvergentnú pozíciu, môžu tam byť rozdiely k jednotlivým pozmenujúcim návrhom. Budú to mm, marginálne rozdiely a teda v celku by som bol veľmi rád, keby eh, táto správa mohla byť plodom spoločnej práce eh, rôznych politických eh, skupín, ktoré sú síce odlišné, ale majú spoločnú víziu, spoločné východisko, pokiaľ ide o implementáciu eh, spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky, aj teda zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Ehm, takže toto je moje želanie pre zajtrajšie hlasovanie. A dúfam, že pozitívne e, sa tam teraz ohľadnia tie diskusie, ktoré sme túto tému viedli doteraz. Ďakujem spravodajcovi. Viete všetci, že hlasovanie o e, tejto správe sa bude konať zajtra. A teraz e, máme kratučku 7-minútovú prestávku, aby sme tu umožnili zmenu zasadacieho ehm, poriadku tu eh, za predsedníckým eh, stolom, aby sme mohli privítať medzi nami delegáciu pre vzťahy s arabským polostrovom. Pokračujeme teda o 7 minút.

Bene, colleghi, per favore, se prendete... Dobre, kolegovia, prosím, zaujmite svoje miesta, aby sme mohli začať s prácou. Pani Nýbler, predsedníčka delegácie, je ešte na, inej, na inom zasadnutí, takže ale odobrila to, aby sme začali našu eh, prácu aj bez jej prítomnosti a potom jej e, udelíme slovo, keď e, bude e, môcť k nám prísť. Chcel by som už dostať slovo parlamentnej delegácii z Kuvantu, pánovi Sim al-Kadafimu, ktorý je medzi nami. Veľmi sa tešíme jeho prítomnosti, ako viete, v tomto regióne. Ide o teda a už prichádza kolegyňa Nibler, týmto ju e, vítame a sme veľmi radi, e, že už je medzi nami. V tomto regióne teda dochádza k dôležitým e, povstaniam v Bahrajne aj v Jemene. Teraz ide tu aj o veľmi silné represie, ktoré s tým súvisia. a chceli by sme podporiť legitímne očakávania e, ľudí v týchto krajinách, pokiaľ ide o demokraciu a e, slobodu. Teraz už je medzi nami e, predsednička delegácie pre tento región, ktorá veľmi úzko sleduje vývoj v tejto oblasti. A Máme tu potom aj e, kolegov, ktorí e, vypracovali správy e, zaoberajúce sa touto oblasťou sveta. 24. mája sme na plenárke naposledy prijali takúto správu. Minulý týždeň sme prijali náhliehavé uznesenie, pokiaľ ide o situáciu v Bahrajne a v Jemene, v Štrásburgu. A teraz už by som chcel ehm, po tomto úvode ehm, privítať e, našho hostia, e, profesora e, Fasa Gergesa, experta ehm, pre tento región, ktorý vyučuje na London School of Economics a riadi aj Centrum pre Blízky východ. Som veľmi rád, že môžete byť medzi nami Ehm, mám však obmedzený rečnícky e, čas, ale ja si myslím, e, že e, to pre vás nebude problém, pretože ste naozaj veľkým expertom a vyjadrujete sa určite veľmi presne a stručne. Ak by sa vám podarilo um, vlastne vyjadriť sa v priebehu 15 minút, aby nám umožnilo dať dostatok, dostatočný priestor aj kolegom uh, na ich otázky. Uh, ak by teda váš prejav trval 20 minút, e, ešte to by bolo akceptovateľné. Ďakujem. Máte teraz slovo. Pán predseda, som skutočne rád, že som medzi vami. Ďakujem za tento úvod, ktorý sa mi dostal. Mám k dispozícii 15 až 20 minút, takže budem sa snažiť niektoré myšlienky sprostredkovať, tak aby to viedlo potom k takej plodnej diskusii e, tej časti otázok a odpovedí. Chcel by som začať tým, že urobím určitú kvalifikáciu, klasifikáciu. V, tejto, v tomto regióne veľké množstvo eh, presunov alebo napätia. Myslím si, že všetko súvisí s tým, ako sa tento región celý vyvíja. Sme svedkami na Blízkom východe situácie, kedy sa vlastne tento oblasť, oblasť dostala do určitého stavu revolúcia. Táto zmena sa skutočne deje veľmi rýchlo naprieč celým regiónom a myslím si, že musíme pozorovať, aký nový charakter tohto regiónu vlastne vznikne. Myslím si, že čo sme trochu podcenili, my vedci aj študenti, ale aj politici ako takí, podceňovali sme úlohu azijského vplyvu. Pretože vieme veľmi presne, že štruktúrálna kríza politiky a vlády existovala, ale väčšina z nás akceptovala východisko, že berieme do úvahy všetkým určitú submisívnosť arabského sveta. Očakávali sme, že tieto bezpečnostné nástroje, ktoré tam existujú, že zabránia takýmto revoltám. A to sa nestalo. Čo sa za posledné 3-4 mesiace udialo, je, že padli tieto kliše a myslím, že táto situácia je teraz skutočne taká, že už nenájdeme návrat do tých chvíľ pred revolúciou v celom arabskom svete. Došlo tu k veľkým zmenám a myslím si, že sú tu určité trhliny alebo nedostatky tohoto autoritatívneho režimu v arabskom svete. Chcel by som teraz sa venovať jednotlivým krajinám v Perskom zálive a povedal by som aj pár slov o celkovom kontexte arabského sveta. Pokiaľ ide o Líbiu, Bohužiaľ, e, sme svetkami zmien. A myslím si, že Líbia sa uberá do dlhodobého konfliktu a nedospejeme tu k nejakému ráznemu riešeniu. Nemyslím si, že je tu nejaké jasné východisko tejto situácie, v ktorej sa Líbia nachádza. Myslím si, že väčšina z nás podcenila nie len e, moc Kadáfiho plánu a ich odhodlanie bojovať ďalej, ale čo sme podcenili v tejto krajine, čo sme skutočne podcenili je to, že libyská spoločnosť je oveľa viac rozdelená, ako sme si to len vedeli predstaviť. Väčšina z nás si myslela, že Kadáfi je určitý vodcovský bojovnícky typ a mysleli sme si, že to bude otázka dní vyriešenie tejto situácie, ale neuvedomili sme si, aká je rozdelená táto spoločnosť a, a Kadhafi má určitú podporu. Nechcem povedať, že má takú podporu, že to že pretrvá, ale skutočne má potentnú podporu, silnú podporu, ktorá pozostáva z určitých kmeňov, revolučných komisí. Tento režim, ktorý tu je už pri moci 41 rokov a ktorý v podstate si osvojil veľké množstvo ľudí. Videli sme, kde jeho synovia viedli bez, e, jednotky, vojenské jednotky a mali pod kontrolou viaceré kmeňa. Vidíme tu skutočnú podporu tomuto predstaviteľovi štátu. Aj opozícia má svoju podporu, ale je oveľa menšia, ako sme my očakávali. Čiže táto opozícia má iba 6 týždňov, to si musíme uvedomiť. Opozícia však doposiaľ nebola možná, nebola schopná využiť vo svoj prospech situáciu ktorá v tejto krajine nastáva. To vám hovorí o závažnosti krízy, ktorú v tejto krajine máme. Ak opozícia nebola schopná získať z tejto situácie za posledné tri týždne, tak pochybujem, že tu bude nejaké jasné východisko z tejto situácie v Líbii. Obávam sa, že čím dlhšie táto kríza v Líbii bude pokračovať, tým hĺbšie sa Líbia dostane do predlženého konfliktu, ale aj do predlženej občianskej vojny. A to skutočne bude nočná mora, scenár nočnej mory pre túto krajinu. A Líbia vlastne skolabuje, podobne ako Afganistan alebo Somálsko. Nehovorím, že už sme v takejto situácii momentálne, ale iba naznačujem, že situácia v Líbii je skutočne veľmi komplexná, veľmi krehká a myslím si, že kolonel Kadáfi eh, sa len tak ľahko nevzdá informácie, ktoré o ňom máme, vieme jasne, že bude pokračovať aj ďalej, nielen do poslednej eh, do posledného výstrelu, ale pokým bude mať podporu čo i len jedného človeka. A preto si myslím, že politické alebo politický horizont riešenia je potrebný. Väčšina z nás by chcela, aby Kadafi odišiel z Líby, ale myslím si, že a som aj rád, že Africká únia teraz konečne začína zohrávať úlohu, aj napriek tomu, že opozícia zamietla túto iniciatívu. Bol by som radšej, keby Taliansko a Nemecko a arabské štáty a Africká únia zohrávali via- väčšiu úlohu v tejto hore, aby skutočne spolupracovala s lojalistami. Čokoľvek si myslíte o Kadáfimu, ak ja sledujem túto situáciu pozorne, ak stále Kadáfi má určitú podporu, základňu podpory, aj keby sme ho zajtra zosadili, tak už na druhý deň tam budú, bude situácia, ktorá bude veľmi nebezpečná. Preto potrebujeme skutočne politickú angažovanosť ľudí, ktorí by vedeli vyriešiť túto situáciu v prospech celej krajiny, v prospech obyvateľov Líbii a v prospech stability tohto, tejto časti sveta. Teraz by som povedal niečo o Jemene. Budem zjednodušovať, pretože mám skutočne málo času. Myslím si, že Jemen čelí veľmi ťažkým voľbám. Buď prezident Ali Abdallah Saleh odstúpi, alebo sa Jemen dostane do situácie, ktorá je podobná, ako je situácia v Líbii. Ale dokonca by som zašiel ďalej. Ak by Myslím, že občianská vojna v Jemene by bola oveľa nebezpečnejšia ako to, čo vidíme dnes v Líbii. Jemen je oveľa nebezpečnejším regiónom, oveľa krehkejšou krajinou. Nemáte tam len delenie, pokiaľ ide o veľké množstvo členov. Na juhu máte hnutie, rebeliu máte na severe, máte tam aj silnú základňu Al-Kaidy v centrálnom Jemene a z tých informácií, ktoré máme, Al-Qaida v Jemene je skutočne mocná, oveľa mocnejšia ako tá, ktorú máme v Pakistáne na hraniciach s Afganistanom. A to vám jasne ukazuje, aká je situácia nebezpečná. A z toho jasne vidíme, že prezident Ali Abdala Saleh nechce odstúpiť. A som skutočne rád, že hoci sa začala realizovať zahraničná politika v tejto oblasti, predsa len Ali Abdallah Saleh bude musieť odísť, odstúpiť, ak chce zabrániť nejakému väčšiemu konfliktu v tejto krajine. Myslím si, že dôvod, prečo táto situácia vyeskalovala takýmto spôsobom do takéto nebezpečné situácie, pretože armáda ako taká je rozdelená medzi špeciálnymi jednotkami, ktoré vedie syn prezidenta Saleha a jeho blízky a potom sú tu ešte špeciálne jednotky eh, z jeho vlastného kmeňa a za ostatné dni tu boli boje v Jemene, ktoré viedol medzi jednotkami Salea a tými jednotkami, ktoré sa odčlenili od armády. A to vám jasne hovorí o tom, ako eskaluje túto bezpečnostná situácia. Boli tu útoky v Jemene na niektoré fabriky, kde sa vyrába munícia a chcem vás zanúsiť o tom, že Al-Qaida v Jemene čaká na správny moment, na správnu chvíľu. Al-Qaida jednoducho je parazit, ktorý žije zo sociálnej nestability. Ak Jemen sa dostane do situácie občianskej vojny alebo viacerých občianských vojen v tejto krajine, tak si viete predstaviť následky. Nie len v Jemene, pretože Jemen má jeden z najdlhších hraníc so Sádskou Arábiou. A ak tieto bezpečnostné hrozby na Sádskú Arábiu by tu nastali, tak to skutočne bude ohrozenie situácie v tomto regióne aj v širšom kontexte, pretože skutočne sú tu nepokoje, sú tu aj sektárske nepokoje, bola tu manipulácia zo strany prezidenta Saleha. Ako viete, práve vďaka prezidentovi Salehovi tu boli e, malé sekulárne tenzie, pretože ich prezident potláčal, ale napriek tomu tieto tenzie a napätia tu sú. Čiže Jemen skutočne je jednou z tých najzraniteľnejších krajín a táto situácia by skutočne mohla sa vyostriť, vyhrotiť. A čo potrebujeme na to, aby sa to stalo je obyčajná, je situácia, ktorá by to celé spustila. Očakávalo by sa, že by prezident Saleh prijal odporúčania medzinárodného spoločenstva a počúval odporúčania a že by prijal nejaký mierový prechod na iný systém politický. Pokiaľ ide o Bahrein, som skutočne rád, že predseda Európskeho parlamentu e, podal vyhlásenie k tejto situácii. Myslím, že to je vyhlásenie, ktoré jasne hovorí o situácii Bahrajnu hoci by povedal, že Spojené Emiráty a Sádzka Arábia a ako keby podporovali situáciu v Bahrane, myslím si, že situácia ešte stále nie je vyriešená. Bude tu druhé kolo, bude tu aj tretie kolo riešenia týchto situácií. Než sa táto situácia vôbec vyrieši, než sa zvládne táto situácia kráľovsko, zo strany kráľovských rodín, tak nebudeme tu mať nejaké jasné východisko tejto krízy v Bahrajne. Iróniou je, nemyslím si, že opozícia skutočne žiada niečo nesplniteľné. Myslím si, že žiadajú obyčajné racionálne požiadavky, aby ich integrovali do politického života aj sociálnej sféry, aby skutočne sa aby mohli participovať na bezpečnostných zložkách vláde. Či očakávajú určité ústavné zmeny, ktoré by z Bahrajnu spravili krajinu, ktorá by bola transparentnostnou spoločnosťou a kde by bola transparentnejšia vláda, ale bohužiaľ realita je taká, že sa to momentálne nedieje, pretože radikáli znovu získali nadvládu aj v rámci kráľovskej rodiny v Bahrajne. A myslím si, prečo sa ja obávam tejto situácie, Obávame sa, že táto krajina sa ešte viac radikalizuje, pretože kríza je skutočne podobná pod povrchom, ak si uvedomíme potlačenie opozície, brutálne potlačenie opozície v tejto krajine. Takisto sektárske rozdelenie krajiny. Opozícia sa skutočne snaží riešiť situáciu. Uvedomili sme si, že opozícia sa snažila ochraňovať určité racionálne princípy riešenia situácie, avšak skutočne je tu vážne nebezpečenstvo, že sektárstvo by mohlo byť pre prehlbené v tejto krajine. A skutočne je tu aj obava, že Bahrajn bude pravdepodobne mať ešte horšiu situáciu, pokiaľ ide o to, že by sa Irán mohol miešavať do riešenia tejto situácie. Myslím si, že táto kríza v Bahrajne je kritická aj z toho uhla pohľadu, hovoríme teraz v Európskom parlamente, pretože je nekonzistentná. Preto aj predseda Európskeho parlamentu je taký dôležitý, pretože nemôžete na jednej strane e, poslať e, zbrojenie do Líbie a na druhej strane zasa nemať jasné stanovisko, pokiaľ ide o krajinu ako takú. Čiže konzistentnosť ako taká je veľmi dôležitá, je kľúčová. E, ide tu o kritickú chvíľu a mali by sme túto chvíľu využiť a ukázať, že Západu skutočne záleží, že sa priklonil k správnemu riešeniu situácie, že to, čo sa deje v Bahrajne, je dôležité nielen pre občanov tohto štátu, ale aj pre medzinárodné spoločenstvo. Ako viete, je tu kríza e, medzi vzťahmi Sádskej Arábie a Spojenými štátmi americkými. Výsledok toho je, že bahrajnská situácia sa takýmto spôsobom zhoršila Sádzka Arábie si myslí, že Spojené štáty americké nepodporili spojencov, jej spojencov, že jednoducho ich napadli odzadu a Spojené štáty americké si zase myslia, že tu nie je nejaké východisko z tejto krízy bez toho, že by sa v tomto regióne udiali konkrétne reformy. Ale pokiaľ ide o otázku Bahrajnu, bohužiaľ Spojené štáty americké neboli také jasné, mali možno povedať jasne svoje stanovisko, ale Spojené štáty americké umožnili Sádskej Arábie vyhrať toto kolo, pretože výpočty eh, Obamovej administratívy, pokiaľ ide o vzťahy so Sádskou Arábiou, tieto sú veľmi kľúčové a dôležité, oveľa viac dôležitejšie ako napríklad demokratické ašpirácie opozície v Bahrajne a v celom Perskom zálive. Keď už hovoríme o Perskom zálive ako takom, chcel by som povedať, že si nemyslím, že Sádska Arábia je až taká zraniteľná ako napríklad severné štáty Afriky, ako Bahrajn, Jemen. Sádska Arábia nie je imúnna voči demokratickému vírusu, ktorý v tomto regióne zmutoval. Sádzka Arábia skutočne nie je imunná, hoci je menej zraniteľná ako ostatné krajiny, ale nie je imunná. A dôvod, prečo si to myslím, je, mali by sme sa skutočne si uvedomiť, mali by sme sa zamyslieť nad týmto kráľovstvom z viacerých dôvodov. Tieto rastúce očakávania mladých ľudí sa nelíšia od očakávaní ich náprotivkov v iných krajinách Severnej Afriky. To je skutočnosť, to sa nezmení. A predovšetkým mladí ľudia v Sádskej Arábii a niektorých z nich ja aj vyučujem. Učil som na Kolumbijskej univerzite, na amerických univerzitách, teraz učím na London School of Economics. Myslím si, že vôbec nie sú odlišní od mladých ľudí z Tuniska, Jemenu a Egyptu takisto chcú mať väčší, silnejší hlas, e, pokiaľ ide o riadenie štátu a spoločnosti, sú skutočne znepokojení, pokiaľ ide o korupciu, rovnako ako mladí ľudia v ostatných krajinách. Nemali by sme podceňovať, myslím si, objavenie nových médií a tie nové médiá, toto nové médium vlastne zabraňuje o nejakej kontrole vlády kontrolovať situáciu ako v minulosti. Podobne ako v Bahrajne, je tu skutočne komunita Sádskej Araby, ktorá je dosť citlivá a ktorá sa cíti byť diskriminovaná. Hovorím tu o komunite 20% ľudí a preto aj vedenie Sádskej Arábie vlastne zakročilo do situácie v Bahrajne, pretože akákoľvek situácia alebo zmena v Bahrajne by mala vplyv aj na východné provincie v kráľovstve. Možno, že sa mýlim, ale povedal by som, že predstaviteľe Sádskej Arábie jednoducho neuvedomujú si závažnú situácie Sádska Arábia ako keby skrývala hlavu do piesku pre toto situáciu. A hoci E, americká vláda si uvedomuje závažné tejto situácie, jednoducho sa podriadili ako keby saudskému názoru, pretože skutočne tento vzťah medzi Spojenými štátmi americkými e, e, ovplyvnil aj ich možné riešenie. Jednoducho mm, nechceli Spojené štáty americké sa miešavať do situácie v celom regióne. Čiže nielen Bahrajn, je tá krajina, na ktorú by sme mali sme e, dávať väčšiu pozornosť a nemali by sme skutočne túto internú situáciu v Sádskej Arábii považovať za samozrejme, pretože demokratický vírus, ktorý tu zmutoval, je v každej časti tohto regiónu. Málo kto z nás by bol očakával, že takýto vírus zmutuje aj do Sýrie. A ja som jeden z nich, ktorí si to nikdy nepredstavovali. Nikdy by som nebol čakal, že stovky tisíc ľudí v Sýrii skutočne pôjdu do ulic a budú vzdorovať sírskému režimu. To vám jasne hovorí o charaktere, o tej, tejto ruptúry, ktorá tu nastala. Hovorí vám to takisto o skutočnosti, že niečo veľké sa tu udialo v celom regióne práve mi upo- ma upozorní na to, že už mi čas uplynul, ale poviem ešte pár slov, už iba minútu, o tom, že čo vlastne Európska únia, Európsky parlament by mohli urobiť. Myslím si, že jednu vec by sme mohli zdôrazniť. Blízky východ je ako keby inštitucionálnou púšťou. Vrátane Iránu ide tu o inš- inštitucionálnu púšť. Európsky parlament a Európska únia je skutočne vybavená tým, že by mohla, mohla pomôcť začať proces budovania inštitúcií v arabskom svete tým, že by participoval na viacerých úrovniach. Mohli by tu byť zmierovacie semináre organizované zo strany Európskej únie, pokiaľ ide o pomoc všeobecného charakteru, pokiaľ ide o mediálnu pomoc, pomoc týmto mladým uh, ľuďom, ktorí by vedeli podporiť túto zmenu, aby sa z nich stali skutočne organizované štruktúry, ktoré by mohli zabrániť, zabrániť nejaké eskalácii situácie. Eh, moslimovia, privrženci islamu sú skutočne zatiaľ tí, ktorí sú najlepšie organizovaní. Nemyslím si, že by sme sa mali obávať uh, síly islámskeho hnutia, ale predsa len Európska únia musí zohrať kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o organizovanie spoločnosti nesekulárneho charakteru. A teraz už by som ukončil svoj príhovor, dám slovo predsedovi. Ďakujem. Chápem, že komplexita týchto tém je naozaj obrovská, preto e, sa takmer nedalo pridržiavať tých limitov, ale vám sa to takmer podarilo. Ďakujem vám teda za e, vaše, e, vaš vyčerpávajúci prednes a teraz už by som dal slovo kolegyni Nibler, aby sa vyjadrila a samozrejme vy by ste potom e, diskusiu aj e, uzavreli nakoniec. Ale nech sa páči, máte slovo, ak sa chcete vyjadriť aj teraz. Pán predseda, ďakujem, že mám príležitosť vyjadriť sa k tejto situácii. Ďakujem pekne, profesor. Myslím, že bolo veľmi dôležité, že ste nás oboznámili so svojím hodnotením situácií. No a ja som veľmi rada, že ste to urobili tak diferencovanie. Vy ste analyzovali situ- situáciu v Líbii, v Jemene, v Bahrajne, v Sovskej Arábii. Je to veľmi dôležité, pretože príčiny sú možno podobné, ale situácie v jednotlivých krajinách treba treba venovať. No a ešte dve pripomienky. Keď Európsky parlament a Európsky parlament musí byť konzistentný a v našich e, stanoviskách ja s tým plne súhlasím. My ako parlament. E, sa stavíme na stranu tých, ktorí sú za demokraciou, e, právny štát, pre ľudské práva. To sa doteraz nezmenilo a ja sa teším z tlačovej správy nášho predsedu. Ja som s kolegyňou Heidi Hautalou, pod predsedničkou podvýboru pre ľudské práva dnes sme vydali spoločné vyhlásenie, e, kde odsudzujeme udalosti v Bahrajne, takže nám nikto nemôže vyčítať, že stojíme na nejakej nesprávnej strane alebo že sme e, takí nerozhodní. No a pri poslednom zasadnutí, na ktorom som tiež bola, pán predseda, sa zúčastnil aj predseda komisie, pán Kupa, e, ktorý nám poskytol svoje hodnotenie e, situácii vy, zazneli tu veľké kritické hlasy. Pán Cooper eh, predstavil situáciu potom nejako vy, ale sa eh, ohľadom na Bahrajn nám tak lapidárne povedal, že, že je to situácia, ktorá sa podobá na občiansku vojnu a sú tam zran- eh, a zranení sú na oboch stranách. U nás medzi nami to teda vyvolalo vlnu odporu. Takže Musíme byť konzistentní a parlament ako taký neustále sa zaujíma správne stanoviska. No a nakoniec ako predsednička delegácie s arabským poloostrovom sme tam už viackrát boli. Pred pár mesiacmi sme boli s delegáciou v Ománe, pred 300 rokom v Kuvajte. Navštívili sme kuvajský e, parlament, no a jeho predseda je práve teraz na návšteve Európskeho parlamentu, myslím. No a my sa rozhodli podporovať občianskú spoločnosť a vybudovať štruktúry, ktoré budujú demokratickú cestu týchto vlád Kuwaita. Je veľmi živý parlamentarizmus Zúčastňovali sme sa tam debaty priamo na mieste a medzi volenými zástupcami sú aj štyria, štyria, štyri ženy. Takže je to hnutie, e, ktorá, ktoré poukazuje na pozitívne hľadisko. Dobre, a teraz posledná otázka pre vás. Zohľadom na Európsku úniu, na Európsky parlament, ste nám povedali, no čo si myslíte, že by bolo dôležité. A mňa by zaujímalo, štáty JCC, akú úlohu musia eh, zohrávať. Oni sú tiež spojené mm, v určitej v určitom zväzku. No a česká Arábia poslala, a eh, poslala ozbrojené zložky do Bahrajnu. No čo myslíte, tieto štáty mohli ešte urobiť, aby v regióne za, za, zabezpečili vyššiu stabilitu. Ďakujem pekne, pani predsednička Nibler. No a máme množstvo prihlásených do diskusí a preto každý bude mať 3 minúty. No a slovo dostáva pán Atkins. 3 minúty. Hm, prepačte, to som nepočul, no dobre. Ja chcem vám ehm, zaďakovať za váš prehľad a položiť dve, jednu alebo dve otázky. No a problém je, že nevieme, aký bude výsledok. My si musíme rozhodnúť medzi stabilitou alebo demokraciou, pretože na Blízkom východe v minulosti sme sa rozhodli pre stabilitu a teraz sa čelíme demokracii, takže neviem, či by ste nám mohli povedať niečo k tomu. A rovnako ma zaujíma niečo, spomínali ste Al-Qaidu, no a mne sa zdá, že veľmi jasné je počas tohto obrodenia že Al-Qaida, Hezbollah, Hamas aj moslimské bratstvo neboli ešte takými významnými aktérmi, no a zdá sa, že ľudia, ktorí riadia revolúcia, ak to skutočne riadia, nie sú prívrženci extrémistov alebo islamistov. Mohli by ste nám povedať niečo k tomu? No a na záver ste hovorili o tom, že Európska únia poskytne inštitucionálnu podporu obvinenia vždy zaznievali, že Európska únia len platí, ale nič iné. No a no, mali by sme rozvíjať nejakú inštitucionálnu podporu iným spôsobom a nie len poskytovať peniaze daňových poplatníkov, ale venovať sa niečomu produktívnejšiemu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Atkins a slovo dostáva kolega Chrysler Dörfler. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. No a ja sa pripájam k otázke kolegu sa Jedna vec je jasná, keď hovoríte o tom, keď hovoríte, že budovanie inštitúcie je dôležité, na to Európska únia môže zaručiť. To sme už preukázali v rôznych krajinách, ale to je dlhotrvajúci proces. Pre mňa rozhodujúca otázka, čo sa dá urobiť z krátkodobého hľadiska Poprvé, treba každú krajinu samostatne posudzovať, ale na to, aby neodišli potrebné elity, ktoré sú dobre vzdelané a ktoré dokážu vytvoriť štátny zväzok a potom ho aj tak v úvodzovkách vieste, ktoré dokážu vytvoriť demokratické štruktúry. Keby Egyptosti nepovedali nič, ale určite sa tam o tom si tiež, na to máte tiež svoj názor. Ako hodnotíte teraz najlepšej situácii na uh, eh, Tachlickom námestí. No a Africká únia, keď sa pozrieme na jej zloženie, tak ja som už dopredu nebol presvedčený o tom, že to môže mať nejaké veľké výsledky, pretože Gaddafi sám prednedávam bol ešte v odcom tejto organizácie no, svojimi peniazmi podporovali systémy ostatných krajín, takže ako vidíte, stanovisku Zumu e, z Južnej Afriky, že do Bengázy vôbec nie je, pretože má dôležitejšie veci na práci. To je pre obyvateľov Bengázy. To má takú trpku No a u nás a Jakob Zuma nepomohol ani svojej krajine, ani procesom v Líbii. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a slovo teraz pán Fox na 3 minúty. Ďakujem pekne za vašu veľmi zaujímavú prezentáciu. Mohli by ste nám povedať niečo k význame toho, že Arabská liga hlasovala za bezletovú zónu. Mohli by ste nám povedať niečo o zlyhaní EÚ postupovať jednotne, pretože rozhodnutie poskytnúť alebo e, teda zasiahnuť vojensky a to bolo vplyvnené Francúzskou a Veľkou Britániou a Nemecko a iní nechceli robiť nič aj napriek tomu, že Arabská liga žiadala o opatrenia. Hmm. Mm, aký máte názor? Nemyslíte, že toto len zase potvrdzuje, že spoločná zahraničná bezpečnostná politika eh, je len mýtom a že obranná bezpečnostná politika je v rukách členských štátov. Aký signál to vysiela do zbytku, zbytku sveta a arabskému svetu? Nevytvára to dojem, že budú radšej rokovať s jednotlivými, štát, jednotlivými štátmi pretože ak Európska únia nedokáže jednotne, aj keď ich ho to požiada Arabská liga, že členské štáty len hovoria o spoločnej zahraničnej politike. No a teraz niečo k Jemenu. Môže niečo pozitívne urobiť Európska únia, aby sme zabránili chaosu a občianskej vojne v tejto krajine, alebo sme len pozorovateľia. Ďakujem pekne, pán Fox. A teraz pani Jatemaki na 3 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcela spýtať niečo. Predaj zbraní a embargo na zbranie, vy ste povedali, že nemôžeme podceňovať Kadáfiho. S tým súhlasím myslím, že je veľmi silný, pretože má mm, veľmi dobré jednotky, pretože členské štáty EÚ predávajú zbranie, alebo predávali predávali zbranie, no a myslím, že tento rok francúzskí experti navštívili Libiu a poskytli odborné rady ozbrojeným jednotkám, no a členské krajiny EÚ teraz sa hovoria vládam, že majú prestať používať zbranie, ale predávajú zbranie. No a ja si myslím, že najdôležitejšia otázka teraz z európskej strany je zastaviť predaj zbraní týmto krajinám. Čo si myslíte o embargu na predajových zbraní? A potom ďalšia otázka. Mohli by ste nám povedať čosi viac k líbyskej histórii? No, neviem, či to je správne, ale ja som pochopila, že počas koloniálneho obdobia tam boli, bolo viacero entít a to má aj teraz stále stále dopady pretože niektoré kmene alebo skupiny sú proti Kadáfimu, niektoré za. Takže ďakujem za rôzne informácie, ktoré ste nám poskytli. Ďakujem pekne pani Aptematiky. A teraz Arlaky na 3 minúty. Ďakujem pekne. Pán profesor, ďakujem vám za objasnenie a vašu hlukovú analýzu. Mám zhruba 42 otázok, ale položím len prvých 5 o situácii krajín Perského zálivu na Blízkom východe. Poprvé, ako vnímate možný začiatok druhej vlny demokratizácie? To, čo teraz sledujeme, Emirátoch Sádskej Arábii a v krajinách ich vidíte nejaký pokrok voči konštitučným monarchiám alebo nenásilným konfliktom. Druhá otázka sa týka zbraní, ale môj kolega už o tom hovoril. By som doplnil len jednu vec Vieme, že toto je najozbrojnejší región sveta. Krajiny spolupráce Perského zálivu absolvujú 50 celosvetového rozpočtu na zbrojenie. Dlhodobá redukcia vojenských rozpočtov týchto krajín, Sádzka Arabia a míňa približne 8% HDP na zbrojenie. Myslíte, že to by malo pozitívne dopady a aký dopady by to malo na predajcov? No a čo sa týka tohto, tieto rozpočty odôvodňujú hrozbou z Iránu. No a toto je hlavný prvok, ktorý odôvodňuje tie obrovské príjmy, teda obrovské výdaje na zbranie. Ako to hodnotíte vy? Je to dobrým dôvodom? A Sádzka Arábia je to samozrejme obrovská otázka ropy, ktorú predávame nám Američanom, ale nedávno sa objavila diverzifikácia dodávok ropy zo Sádzkej Arábii No a to by malo dopad na budúce udalosti, ak by sa situácia zmenila na demokratickú. No a posledná otázka sa týka islamizmu a islamistickej hrozby. Ako ste už povedali, islamistický terorizmus, ale aj islamská hrozba sú pravdepodobne hlavné obete toho, čo sa objavuje na Blízkom východe a v Afrike, pretože oni no tak z toho pomimo skutočného historického procesu je to teda veľmi dôležité. Takže ľudia, tak ako akademická obec a tzv. experti, ktoré roky išli týmto smerom sa menili, e, mýlili. Teraz čo Európania vymýšľajú v oblasti nových rozieb. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Arláky. A slovo teraz zostáva Mejer na 3 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. No a e, pán profesor ste svojom prísku povedal, že sa podcenila situácia v arabských krajinách. A podcenila sa jej naliehavosť. Ja to opakujem, pretože takto ste to interpretovali. Vy ste povedali, že sme podcenili urgentnosť situácie v arabských krajinách. Ja si úprimne myslím, že to nie je problém podcenenia, je to iná vec. Problém je, že Európska únia je niekde úplne inde. Jej hlavná obava je voľný obchod. A ľudské práva, ľudské práva sú sekundárne. A posledná vec naposledy, keď tu bol pán Kúpe, hovoril o tom, hovoril o stanovisku, ktoré bolo rovnaké, vôbec nebolo kritické. Spojené národy, OSN, publikovali zoznam nezvestných z jednej nemocnice, boli tam lekári, aj zdravotné sestry. to nás nikto neočakáva. My sme nečakali diplomatický problém. Dôležité je, že my sme nie z diplomatického hľadiska, nie z diplomatické pozície mali vyjadriť určité očakávania a nepríjmať dvojité vysvetlenia a nemať dvojitý meter pre krajiny, ktoré majú ropu a ktoré nie, napríklad v Sávskej Arábii tá dynastia Saudov je jedna z najkrutej, jeden z najkrutejších režimov v celom svete. Používajú telesné tresty, ktoré OSN odmieta. Ženy tam žijú v absolútnej, v absolútnej podriadenosti. Je tam zvláštna policia, ktorá kontroluje, ako sa obliekajú. Žena nemôže cestovať verejnou dopravou, ak ju nesprevádza muž, a aj napriek tomu, pri všetkej úcte, voči Saudskej Arábii, aké stanovisko tam zastávame my? Žiadne. A prečo? Lebo sme závislí na rope. Táto rovnica je ďalej neudržateľná, pretože Európska únia nerobí a ani sa neočakáva, že by niečo urobila pre slobodu Sádskej Arábie, pretože Európska únia je od nej energeticky závislá a preto nemôže urobiť žiadny veľký krok. No teraz sa pozrime, kto do Sádskej Arábie predáva ozbrojené vozidla vojenské ozbrojené vozidlá. My ich predávame, sme to my. A predávame ich aj Kadáfimu. A preto je naša pozícia neudržateľná. Ďakujem pekne, pán Mejer. No a na záver debaty kolega Desárnek, kolegyňa. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcela poznať váš názor na tri body. Myslíte, že medzinárodné spoločenstvo by malo opätovne premyslieť právo na zásah ohľadne ochrany civilistov. Túto myšlienku, keď sa dá, keď sa dá aplikovať takáto akcia, kedy je vhodné takto zasiahnuť. Ja si myslím, že táto otázka nás bude stále viac na sledujúcich týždňoch sprevádzať. Po druhé, v Sádskej Arabii ste hovorili, že sú mladí ľudia, ktorí majú rovnaké tuhy po slobode, ako všetci mladí ľudia z podobných arabských krajín. Máte nejaké informácie o ženách? Sú to ženy, ktoré sa nejak, povedzme, viac búria proti štatútu žien, napríklad v Saudskej Arabii. Ďalšia otázka sa týka Sýrie. Prekvapuje autizmus prezidenta myslíte, že on je synom hodným svojho otca a že rovnako bude pristupovať myšlienkam na zmeny. Mhm, myslíte, že to bude nejaký zrelý muž, ktorý bude mať iné názory, jeho následovník mňa totiž prekvapuje to, ako nepočúva svojich obyvateľov. No a po tretie, čo si myslíte o úlohe Turecka dnes a zajtra? Hľadne vzťahu s arabskými krajinami. Ďakujem. Osem rečníkov sa vyjadrilo. Teraz máte, pán profesor, opäť 20 minút na to, aby ste zareagovali na tieto otázky. Um, I said great questions. I, I wish we had had uh, an hour to try to answer some of your critical questions. Tiež by som mal otázku, e, hodinu čas e, na to, aby som zareagoval na vaše otázky. Question. Dovolte teda, aby som začal tou prvou otázkou. Myslím si, že voľba za posledných 60-70 rokov bola následovná. Rozhodovali sme sa medzi stabilitou a všetkým ostatným na druhej strane. Myslím si, že Západ, predovšetkým od 50. rokov minulého storočia, západné síly vrátania Európy a Spojených štátov amerických, tieto obzvlášť od začiatku studenej vojny, sa rozhodli, že stabilita je prvorada. To znamená ľudské práva a právny štát a boli obetované, boli obetované na oltári stability, ktorá bola veľmi v hrubých rysoch definovaná aby bola zabezpečená hlavne dodávka ropy. Ropa je skutočne kliatbou nie len Blízkeho východu, ale medzinárodného systému. A táto kliatba jednoducho urobila veľmi veľa zla nie len v blízkovýchodných spoločnostiach, pokiaľ ide o autoritárstvo a režimy v týchto krajinách, ale ako sa s týmto vysporadovali západné krajiny. Čiže v tomto kontexte to treba vnímať autokrati, čo narobili v týchto 60, posledných 60 rokoch, tí takto isto využívali túto situáciu. Tiež povedali, buď my, alebo potom na druhej strane extrémisti. Čiže západné mocnosti mali takúto možnosť. Buď nás, autokratov, ktorí zabezpečujeme stabilitu, alebo tu budete mať islamistov a Al-Kaidu. Ak tu je skutočne niečo, čo, sme, čo vlastne vzniklo z týchto arabských revolt za posledné mesiace, vidíme, že tu nie je voľba medzi autokratmi a extrémistami, ale máme tu skutočne tretiu vlnu, alternatívu. Máme spoločnosti v Blízkom východe, máme tu demokratov, máme občianskú spoločnosť. Musíme si uvedomiť, že je tu viac než len tá simplikovaná paradigma ktorá dominovala našem vzdelávanie alebo systému o týchto krajinách za posledných 60 rokov. Najväčším lúzrom z tejto celej situácie je ideológia al Kaidi. Zamyslite sa len na tým, aká bola ideológia al Kaidi. Politika nefunguje. Funguje iba násilie a terorizmus. To sú účinné prostriedky na dosiahnutie zmeny. To znamená, že zmen, Západ nechce zmenu v týchto štátoch milióny a milióny Arabov, a vôbec nezjednodušujem, jasne povedali, že politika je dôležitá. Občianská spoločnosť je dôležitá. Máte tu obrovské davy ľudí, ktorí si nežiadali iba zabezpečenie potravín, ale skutočne chcú transparentné vlády, skutočne chcú byť pyšnými členmi svojej spoločnosti a chcú mať fungujúcu spoločnosť. A v tomto kontexte skutočne musíme sa zamyslieť na toto paradigmu, ktorú sme tu mali v minulosti. Skutočne tu nerozhodujeme sa iba medzi autokraciou a islamizmom, ale je tu aj niečo iné. A to sú tie hlavné vnemy vstupy, ktoré sme sa dozvedeli z tejto situácie. To však neznamená, že islamisti, moslimovia sú, nie, nie sú kľúčovými hráčmi v tejto rovnici. Máme tu mainstreamových umiernených islamistov, moslimov, máme tu aj umiernených moslimov, a extrémistov. Myslím si, že väčšina umiernených moslimov bude zohrávať kľúčovú úlohu. Nie preto, že sú naj, že, sú nejako, že by mali nejakú moc, ale pretože sú skutočne dobre organizovaní. Ak si uvedomíme, že by sme mali v septembri napríklad voľby a mali by sme moslimov v Egypte a získali by 20 až 30 hlasov, v Tunisku takisto, ale žiadna iná skupina by nezískala toľko to hlasov, pretože nie sú tak dobre organizované. A v tomto kontexte môže pomôcť Európska únia. My musíme pomôcť miliónom ľudí, ktorí jednoducho získali e, určité právo na seba, určenie hlas. Musíme ich pomôcť, musíme im pomôcť, aby jednoducho mohli participovať na vytváraní tejto spoločnosti. Môžeme organizovať semináre, môžeme prostredníctvom médií vplývať na situáciu. A takto môže pomôcť celé medzinárodné spoločenstvo, nielen Európska únia. Za ostatných 40 rokov sme tu skutočne mali diktátorské režimy a občianská spoločnosť ako keby bola pohltená autoritárskymi systémami, čiže nemáme nejaké inštitúcie, a nedá sa teda na ničom stavať a preto budeme, potrebujeme aj z krátkodobého a z hľadiska pomôcť práve v tomto smere. Práve na to, ja sa neobávam moslimského bratstva, ale vôbec nie sú dominantnou hybnou síľou v tejto spoločnosti. Nemali by byť tí, ktorí budú dominovať spoločnosť, pretože nereprezentujú majoritu. A e, máme tu 70% egyptskej spoločnosti, tuniskej spoločnosti, jemenskej spoločnosti, libyskej spoločnosti, ktorí sú zhruba na politickej osi v strede. A mali by sme ich brať do úvahy, pretože budú mať budú mať vplyv aj vo voľbách. Ako sme si uvedomili v posledných dňoch v Egypte napríklad, islamisti, moslimovia majú mechanizmy na to, aby, hlasol, aby mohli hlasovať a jednoducho sa budú jasne prezentovať. Myslím si, že môžeme kľudne povedať, že 70 jasne vyjadrilo svoj názor formou, formou volie, to, čo sa udialo v Egypte, to referendum, ktoré sme tu mali ohľadne ústavy, to je určitý náhľad na to, čo sa môže udiať v budúcnosti pri voľbách. Čiže Al-Qaida nie je kritickým faktorom. Al-Qaida je práve ten, čo prehral, ten, kto prehral. A islamizmus nie je, e, nemôžeme vnímať iba ako extremistickú časť spoločnosti teraz budem už hovoriť e, ako Američan, Robert Gates nastúpil, e, navštívil Sádskú Arábiu a jeden z jeho poradcov sa ho spýtali predtým, než išli do Sádskej Arábie, pán minister, budete hovoriť o situácii v Bahrajne alebo v Sádskej Arábie? A povedal, nie, nebudeme o tomto hovoriť ani vnútornú situáciu v Sádskej Arabii, ani v Bahrajne, pretože nám tu ide o nám tu ide posilnenie vzťahov s našim kľúčovým a, spojencom. Robert Gates jednoducho im chcel predať antibalistickú strelu. Čiže išlo tu skutočne o veľký obchod, najväčší v histórii Spojených štátov amerických, ktorý bol podpísaný pred pár týždňami. Čiže stretnutie Roberta Gatesa v Saudskej Arábie skutočne tu išlo o predaj tejto zbrane, ktorú Arabské Emiráty už pred pár mesiacmi kúpili. A toto stretnutie ako také e, bolo o tom, že Irán je hrozbou a tým sa vlastne dostávam aj k tej hrozbe Iránu. Irán je kritickejšou je tým kritickým elementom. Nehovorím teraz nejaké politické hľadisko, to vám iba chcem e, ozrejmiť priority, ktoré tu máme. Predaj zbraní je najväčším biznisom. A to je skutočnosť, nemôžeme to prehliadať. A skutočnosť je taká, že ak si uvedomíme, aké sú obrysy tej situácie, ako tu máme, ak ministra obrany pred, máme, ktorý predáva do Sávskej Arábie takúto drahú zbran, tak jednoducho vám to dá určitý náhľad na to, ako ľudia rozmýšľajú vo Washingtone. Irán neprezentuje nejakú hrozbu Sádskej Arábii. Skutočnosť je tá, že extrémisti sú tí, ktorí predstavujú najväčšiu hrozbu pre svoju spoločnosť. V 78. Bolo hrozbou, bola hrozba práve e, zo strany Sadama Husajna. Ale musíme si uvedomiť, že keď si sa už ma pýtať na Sádskú a Arábiu, Irán je zraniteľný, pokiaľ ide o tento vírus demokracie, ktorý tu zmutoval. Ako ste videli aj v Egypte, mali sme tam tisícky mladých ľudí, ktorí išli do ulic a snažili sa protestovať za demokraciu. Ak by som mohol to ešte trochu nafúknuť, tak Robert Gates prišiel do Bahrajnu a pýtali sa ho, na to, že by sa Irán mohol vmiešavať do situácie v Bahrajne, tak povedal, že Irán sa nevmiešaval, ale ak sa politická situácia neustáli, tak Irán, Irán zohrá určitú úlohu. Čiže nejde tu o to, že by Irán nezohrával E, určitú úlohu, ale oni ho vnímajú ako určitú hrozbu. Čiže vidíte, ako sa ten problém od interných problémov, ktoré sú kľúčové, e, prenášajú na externú hrozbu. Je to samozrejme záujme Spojených štátov amerických, pretože oni sa dobre vyznajú a prezentujú to ako keby sa, ako keby, ako keby skutočne poznali situáciu najlepšie a využívajú to vo svoj prospech. Samozrejme, Irán by rád zohrával v tejto otázke určitú úlohu, ale momentálne sa snaží iba prežiť, snaží sa ochrániť svoj vlastný režim od toho, čo sa vlastne v regióne momentálne deje. Nemyslím si, že uvidíme nejakú e, ústavnú transformáciu z momentálne absolútnej monarchie ku konštitucionálnej, konštitučnej monarchii. Realita je taká, že Saudská Arábia útočí na opozíciu. Skutočnosť je taká, že Saudská Arábia, a teraz to poviem úplne na rovinu, Saudská Arábia e, podporuje protirevolučné, protirevolučné hnutia v kontexte toho, čo sa udialo v Egypte a v iných v Tunesku. napätie medzi Sádskou Arábiou a Iránom bolo dosť silné v ostatných rokoch. Od, e, od atentátu na Al-Haririho. A protesty, keď tieto protesty nastali, tak uistila Sádská Arábia Irán o podpore. Vedenie Sádskej Arábie skutočne sa snaží posilniť svoje, svoju pozíciu v krajine. Je v záujme vedenia tejto krajiny byť proaktívnym, aby sa umožnili demokratické zmeny a zabrániť určitým revoltám v tejto krajine, pretože skutočne tento celý prúd revolt, ktoré sa udiali v tomto regióne, je skutočne veľmi silný. Ale realita je stále taká, že král si myslí, že to, čo sa deje, skutočne útočí na centrum toho, čo Sádzka Arábia považovala za poriadok a stabilitu. A preto vzťah medzi USA a Sádzkou Arábiou boli v ostatných týždňoch trochu tenzné a vláda prezidenta Obamu dospela k záveru, že kľúčový charakter týchto vzťahov prevýši akúkoľvek snahy o politické reformy v Sádskej Arabii alebo iných častiach. No a pokiaľ ide o Líbiu, um, história um, ukáže blízky východ sa e, vlastne e, začiatkom 20. storočia e, vymyslel. Môžeme hovoriť o Libanone, o Transjordánsku, Sýrii a tak ďalej. keď si spomeniete na irackú, irackú krízu, mnohí necitliví politici hovorili o rozdelení tejto krajiny na tri štáty. Takže pre mňa ako akademika a študenta politiky Blízkeho východu, ak je tu jeden bod, e, ktorý by som vám chcel odovzdať teraz, je, že to, čo sa deje v tomto regióne, je, že poprvýkrát arabský ľud sa snaží ovplyvniť to, čo sa s ním bude diať. Takže ide o e, moment sebeočenia. E, arabský svet bol pod vládou Otomanskej ríše viac než 500 rokov kolaps tejto ríše, koloniálny moment vlastne Eros eh, eh, delil túto zónu medzi Veľkú Britániu a Francúzsko a potom sa vyvinuli z toho postkoloniálne eh, štáty. A ľudia v tejto časti sveta nikdy nezažili tú možnosť spolurozhodovať o svojom vlastnom A Toto je poprvýkrát, čo milióny ľudí hovoria, že chcú Eh, si eh, spolu vytvárate svoj vlastný eh, osud. Nevidíte, že by nejaké americké vlajky sa spalovali alebo izraelské vlajky. Ľudia hovoria jednoducho o voľbách, o jednoduchých praktických veciach, o vláde, o demokracii. A keď to ja sa naozaj porovnávam, čo sa deje s tým, čo sa dialo, keď padol berlínsky múr je to podobný moment a možno e, preháňam, ale vidíme tu naozaj v tomto múre veľké trhliny, ak e, to naozaj nie je e, začiatok pádu a autoritarizmu. Takže to, čo tu pozorujeme, je skutočne historické a revolučné, pretože máme tu sociálne revolúcie, a ľudia naozaj hovoria o tom, že chcú úplne e, zničiť ten aktuálny systém a vytvoriť si nový systém. Sýria je takýmto prí, príkladom. To, čo sa deje v Sýrii, e, vám hovorí veľmi veľa o tom, čo sa tu deje. Je tu veľmi opresívny režim a ľudia e, vlastne povstávajú proti nemu a pritom si veľmi dobre uvedomujú, aké to bude mať dôsledky. Vieme, aké to môže mať dôsledky, videli sme niektoré z nich, ale realita vám hovorí o tej hĺbke a šírke a, tom, a tej sile tejto búrky, ktorá sa vlastne preháňa nad týmto regiónom. A vy ste mi položili otázku, týkajúcu sa e, intervencií. Ako viete, po studenej vojne celý tento pojem liberálnych intervencií sa stal veľmi e, e, populárnym, obzvlášť v USA. A celá táto paradigma takéhoto liberálneho intervencionizmu bola diskreditovaná v dôsledku irackej vojny intervencia v e, tejto krajine e, naozaj e, bola manipulovaná, využitá na ideologické spôsoby a preto nefungovala. A pokiaľ ide o Líbiu, medzinárodné spoločenstvo nemalo inú voľbu skutočne, pretože inak by v Bengázi došlo ku krvi prelievaniu pravdepodobne ale prehlbovanie západ do západoeurópskej, európskych intervencií v tejto krajine by pravdepodobne e, skorumpovalo rodiacu sa demokratickú revolúciu v tejto krajine a otravilo by ju to. A ja chápem želanie opozície, e, e, ktoré, ktorá sa zasadzuje za zosilnenie týchto intervencií, ale je tu aj, e, e, e, kritizuje sa aj na to preto, že viac nebombarduje v, tejto oblasti, ale teda sú tu teda hlasy za to, aby sa NATO a medzinárodné spoločenstvo tu viac zasadzovalo v tomto konflikte, ale E, tu vidím skutočne e, potrebu, aby sme tieto intervencie naozaj obmenili, obmedzili iba na e, humanitárne účely, a aby sme sa vlastne, aby sme skôr sa obrátili na sankcie zo strany OSN a podobne, lebo inak by sme tu mohli mať niektorých lídrov, ktorí by konflikt využili na svoje účely. A eh, aliancia vedená západom v Líbii eh, je tu čoraz viac eh, zainteresovaná, zainvolovaná vojensky. Takáto je realita, že táto intervencia mala slúžiť ochrane civilného obyvateľstva. ale e, treba si dať pozor na ten pôvodný mandát. E, môže to byť bolestivé a môže byť veľmi želateľné, aby Kadafi odišiel, ale mali by sme rešpektovať a vážiť si medzinárodné právo. Pretože inak e, napokon všetci strátime v tomto zmysle Jemen. Myslím, že Európsku úniu by som rád videl, keby naozaj e, sa e, vyjadrila aj voči voči medzinárodnému spoločenstvu, e, spoločenstvu golských štátov aj USA, pokiaľ ide o sále. Naozaj tam nie je žiadna iná voľba, než aby sa opustil Jemen. Inak Jemen skolabuje, pokiaľ ostane pri moci. Nie je tu žiadna iná voľba. Európsky parlament, Európska únia by sa mali jasne vyjadriť v tomto zmysle, že Jemenčania by mali mať právo um, formovať eh, vlastne to, čo sa v ich eh, krajine bude diať. Obávam sa, že už som vyčerpal svoj časový limit. No len o pár minutiek, hovorí pán predseda. Možno pani presnička Nibler by sa chcela na záver vyjadriť. Nie, z časových dôvodov, takže ďakujem vám za vaše vystúpenie. Naozaj ďakujem profesorovi Gergesovi, ktorý bol veľmi podrobný, eh, vyčerpávajúci a naozaj aj provokatívny, eh, keď nám predstavoval svoje presné eh, pohľady na vec. Zajtra sa tu uvidíme opäť. O 9. budeme pokračovať v práci nášho výboru. Momentálne je zasadnutie prerušené.